Vážení kolegovia, vrátime sa k nášmu programu. Prvým bodom dnešného programu je vyhlásenie Rady v mene e, podpredsedničky Komisie a vysokej predstaviteľky e, pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku k Medzinárodnému dňu boja proti trestu smrti. Skôr ako dám slovo pánovi Šastelovi, prečítam uh, úryvok uh, listu, uh, ktorý som dostala uh, práve k tejto rozprave boja proti uh, trestu smrti. Čítam. Chcem vám poďakovať za uh, záujem, ktorý ste prejavili E, k prípadu našej matky Sakine. E, žiadame vás o morálnu podporu. Našou jedinou nádejou je medzinárodné spoločenstvo a preto žiadame Európsky parlament, aby zasiahol so všetkými nástrojmi, ktoré má k dispozícii a pomohol našej matke. Prosíme vás, neopúšťajte nás a vypočujte našu žiadosť o pomoc lebo e, také tresty, ako je obesenie alebo ukameňovanie, by mali byť navždy e, zakázané vo svete a e, čo najúctivejšie vás zdravíme. A teraz dávam slovo pánovi Šastelovi. Ďakujem, vážená pani predsedajúca, dámy poslankyne, páni poslanky. V mene Lady Ashtonovej si teraz dovolím vystúpiť pred vašim zhromaždením e, k Svetovému a Európskemu dňu boja proti trestu smrti. Ako viete, výkon trestu smrti e, je ešte vo svete e, v takej dosť kontrastnej situácii. Väčšina štátov, či už právne alebo prakticky zrušila trest smrti a je naozaj povzbudzujúce, že počet týchto štátov narastá E, sú tu veľké tendencie e, na obmedzenie kapitálneho trestu v mnohých krajinách. Avšak na druhej strane počet a spôsoby aplikácie trestu smrti vo svete zostáva alarmujúci. 5859 výkonov trestu smrtu, smrti je nárast a e, v 50 krajinách, kde sa vykonáva, to znamená, že ešte musíme e, naozaj byť v tejto oblasti veľmi aktívni. Všetci dobre vieme, že tam, kde je v platnosti trest smrti, existujú vážne problémy v oblasti rešpektovania medzinárodných noriem a štandardov, predovšetkým pokiaľ ide o obmedzenie najťažších trestov, vylúčenie mladých z aplikácie tohto trestu, ako aj zabezpečenie spravodlivých súdnych procesov. Je jasné, že v tejto oblasti naozaj nie je miesto pre zhovievavosť. A preto musíme využiť všetky disponibilné prostriedky, diplomatické cesty a e, takisto e, sensibilizáciu verejnej mienky, aby sa pridali e, do boja a aby sa z boja proti trestu smrti stala aj osobná priorita. Čo to znamená? Budúci európsky servis pre vonkajšiu službu e, sa už čoskoro bude môcť oprieť o to, že Európska únia je už dnes prvým medzinárodným aktérom, ktorý e, podporuje zrušenie trestu smrti a tento servis bude mať príležitosť lepšie realizovať náš potenciál, posilní našu kapacitu, najmä Ehm, tým, že budeme hovoriť jedným hlasom a budeme mať príležitosť lepšie mobilizovať a navzájom prepojiť disponibilné nástroji, nástroje Európskej únie v boji proti trestu smrti. EÚ naďalej spája svoje sily s inými medzinárodnými organizáciami a multilaterálnymi ongármi v, e, v zamedzovaní trestu smrti. Návrh moratória na zákaz trestu smrti, na výkon trestu smrti, ktoré chceme predniesť na nasledujúcom valnom zhromaždení OSN, by malo byť prvým krokom k svetovému zákazu trestu smrti. Je dôležité, aby táto tendencia k znižovaniu trestu smrti sa potvrdila. K tomu je dôležitá úzka spolupráca medzi EÚ a Radou Európy je to naozaj jeden z dôležitých prostriedkov v našom boji proti trestu smrti. My spoločne môžeme napríklad podporiť Bielorusko, aby zrušilo trest smrti, najmä organizovaním spoločných udalostí a podujatí v Minsku počas tohto Svetového dňa boja proti trestu smrti. Keďže sme presvedčení, že zrušenie trestu smrti je nevyhnutné pre zachovanie ľudskej dôstojnosti a rešpektovanie ľudských práv, sme za zrušenie trestu smrti vo všetkých prípadoch a za všetkých okolností. Takže my vyzývame k celosvetovému zrušeniu trestu smrti. To bude jedno z našich priorít v oblasti presadzovania ľudských práv a ja v mene Lady Ashton tu vyjadrujem naše odhodlanie, aby sa Európska únia stala naozaj prvým aktérom v boji proti kapitálnemu trestu. Ďakujem. Ehm, Ďakujem. Musím upresniť, že na návrh konferencie predsedov bude rozprava s jediným rečníkom za politickú frakciu. Teda v tejto fázi nebude možné požiadať o slovo v rámci Catch the Eye. Je to škoda, pretože to je dôležitá rozprava. Najprv teda Európska ľudová strana, pán Kukan, dve minúty. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička, ctení kolegovia, dámy a páni. Európska únia je založená na hodnotách a dodržiavaní ľudských práv, ktoré treba neustále obhajovať a chrániť na celom svete. Právo na život e, je ich základom. Svetový deň proti trestu smrti nám pripomína, že stále sú na svete krajiny, ktoré e, pokračujú e, praktizovať tento trest a preto musíme pokračovať v našom úsilí a posilniť tento boj proti tejto praxi. Silná opozícia EÚ proti trestu smrti e, nás e, stavia do medzi priekopníkov tohoto boja. A keďže Európsky parlament e, bola prvá inštitúcia, ktorá začala túto snahu, je našou povinnosťou príjmať ostatné štáty, aby dodržovali tento všeobecný zákaz. Preto EPP, e, pre EPP je kľúčovou prioritou celosvetový boj proti mm, trestu smrti e, v rámci e, našej politiky dodržovania ľudských práv. Mali by sme neustále zvyšovať povedomie o tejto téme a podporovať iniciatívy, ktoré budú viesť k všeobecnému zákazu. Chcem tým tiež vyzvať e, vysokú predstaviteľku komisiu a členské štáty, aby e, naďalej pozbudzovali tie krajiny, ktoré e, neratifikovali druhý voliteľný protokol Medzinárodného dohovoru o občianských a politických právach, aby tak učinili. Členské štáty, ktoré neratifikovali protokol 13 k Európskemu dohovoru o ľudských právach, by tak tiež mali učiniť. Dámy a páni, ľutujem, že Bielorusko je jediný štát v Európe, ktorý stále aplikuje um, tento tvrdý trest v praxi. Mali by sme vynaložiť uh, maximálne úsilie, aby sme zmenili túto situáciu. A preto EU by mala neustále zvyšať povedomie o uh, zrušení trestu smrti aj v bilaterálnych uh, rokovaniach, aj na medzinárodných fórach. koniec chcem povedať, že EU musí byť inšpiráciou pre zvyšok sveta len um, pár dní pred Svetovým uh, dňom um, boja proti trestu smrti sa zdá byť správny čas, aby sme sa utvrdili v tejto pozícii. Ďakujem za skupinu pokrokovej aliancie pán Gomeš, 3 minúty. Bielorusia, Čína, Irán. Bielorusko, Čína, Irán Saudská Arábia a Suman, čo majú spoločné v oblasti rešpektovania ľudských práv. Tieto krajiny naďalej aplikujú primitívnu prax trest smrti. Niektorí, niektoré štáty využívajú e, to, túto barbarskú metódu potajomky. E, napríklad v prípade Číne, Egypta, Iránu, Malajska, Sudánu, Vietnamu a Tajska, je trest smrti štátnym tajomstvom. V EÚ iba jeden členský štát má v legislatíve e, prípustný vo výnimočných e, podmienkach trest smrti a Európsky parlament v tomto uznesení vyzýva Lotyšsko, aby zrušilo trest smrti. Európsky parlament E, si uvedomuje, že Európska únia musí využívať všetky fóra, bilaterálne aj e, multilaterálne v OSN, e, na medzinárodných návštevách, oficiálnych návštevách. Všetko musí využívať na to, aby presadzovala zrušenie trestu smrti. Je dôležité, aby sa členské štáty EÚ angažovali v plnení uznesenia OSN o moratórii na trest smrti. Vysoká zástupkyňa pani Ashton by mala dať pokyny zahraničnej službe, aby presadzovali a bojovali za zrušenie trestu smrti. Dnes e, už v 154 štátoch bol trest smrti buď zákonom alebo v praxi zrušený. Je nevyhnutné, aby e, Európska únia mala špecifické špecifických odborníkov pre oblasť ľudského práva, pre, pre ľudské práva, ktorí by bojovali e, za zrušenie trestu smrti. Takisto je potrebné, e, e, aby sme mali systém identifikácie európskych občanov, ktorí sú odsúdení na trest smrti v ktorejkoľvek krajine sveta a aby urobila všetko preto, aby ich zachránila. Európsky parlament dúfa, že čoskoro sa skonkretizuje E, smernica Európskeho parlamentu o treste smrti, e, ktorá sa očakáva na budúci rok. Nejde tu len o plnenie charty základných ľudských práv, že nikto nebude vyhostený alebo e, navrátený do krajiny, kde by mu hrozil trest smrti, ale takisto by to malo platiť aj pre, prípad tretí, kra, pre prípady tretich krajín, aby nikto nebol vystavený riziku trestu smrti. V tomto uznesení treba zdôrazniť odpor voči najbrutálnejším trestom smrti, ako je kameňovanie. E, e, máme zoznam niektorých mužov a žien, ktorí čakajú v celách smrti na, eh, svoje, na svoju popravu a dúfajú do poslednej chvíle, že ich život bude zachránený. Preto vyzývame Radu a komisiu, aby využili všetky prostriedky na to, aby ich zachránili. Ďakujem. Za skupinu ALDE eh, pán Šáke na dve minúty. Thank you, Madam President. Ďakujem, pani predsedníčková, pán Šasel, vážení kolegovia, je pre mňa veľká pí... som veľmi pyšná, že Európska únia, kde je zrušený eh, trest smrti, je vedúcim hráčom boja proti zrušeniu, eh, boja za zrušenie tohto trestu smrti. Či už eh, je to Irán alebo či je to USA. Neustále sa snažíme o zrušenie či de jure alebo de facto trestu smrti. Dopad trestu smrti pri, e, na zabránenie ďalších trestných činov nie je dokázaný e, Zatiaľ, čo nehovoríme, že by mala byť beztrestnosť v prípade vážnych trestných činov, trest smrti predstavuje e, porušenie základného ľudského práva, tak, čiže práva na život, ktoré je zakotvené v, vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Vždy e, každý proces musí byť spravodlivý a nie vždy tomu tak to je OSN, stanovuje, že drogové zločiny sa nekvalifikujú ako najzávažnejšie zločiny. OSN tiež uh, hovorí za moratórium uh, oblasti trestu smrti, ale tiež OSN nemá veľkú vierohodnosť, pretože Irán je členom Bezpečnostnej rady. Treba radikálnejšie obhajovať ľudské práva a bojovať proti trestu smrti. konajú sa v súčasnosti rozhovory medzi USA a Čínou, teraz ako tu stojíme. A mnohokrát my ani nevieme aké sú štatistiky ohľadom poprav v Číne. A čo sa týka poprav mladistvých, iba v Iráne je ich viac než v Číne. Tieto popravy e, sa nejako nedajú zdôvodniť a ospravedlniť. Veľmi veľa ľudí na celom svete e, trpia e, alebo sú vystavení riziku trestu smrti a sú potrastaní za svoje názory E, krajiny, e, ktoré neuplatňujú trest smrti, by mali e, príjmať aj ľudí a pomáhať tým ľuďom, ktorí sú v iných krajinách vystavení tomuto riziku. Ďakujem. Ďakujem za skupinu zelených. Pán Loch Biller na 2 minúty 30. Ďakujem, pani predsednička. E, každoročná rezolúcia proti trestu smrti je pôsobý príklad, e, ako veľa e, robí EÚ v boji proti celosvetovému zrušeniu, za celosvetové zrušenie trestu smrti, ale napriek tomu ešte stále je veľký počet poprav ako nám povedal podpredseda, zástupca podpredsedničkej komisie. No, celkovo musíme pripustiť, že boj proti um, trestu smrti na celom svete je úspešný a teraz máme len 43 štátov, kde ešte existuje trest smrti a v tomto je EÚ na medzinárodnej úrovni jeden z najdôležitejších aktívnych eh, hráčov, ktorý presadzuje tento boj a e, zapája ho aj do všetkých e, bilaterálnych vzťahov a e, tu na nesmieme upustiť od nášho úsilia. Musíme si ešte premyslieť, aké smerovania, aké ciele stanovíme, pretože nie každý štát má rovnakú štruktúru a musíme presadzovať rôzne stratégie. Ináč je to v Japonsku, kde vysokí politici robia vobnú kampaň s uplatňovaním trestu smrti a tam asi treba tajnú stratégiu ako s Iránom alebo Bieloruskom. Musíme e, ísť postupne, napríklad e, musíme e, znižiť vekovú hranicu a tiež žiadať, aby sa nemohli popravať neplnoletí alebo duševne chorí, alebo musíme obmedziť tieto tresty. Napríklad v Číne stále môžu byť popravení ľudia kvôli zážnému, zážnému majetkoprávnej trestnej činnosti. Týmto môžeme postupne dospieť k tomu, že sa na, naozaj nakoniec e, celkovo zruší trest smrti a tu na EU by mala ešte e, domyslieť e, svoje pôsobenie. V každom prípade, aj keď budeme pristupovať špecificky k jednotlivým štátom, nesmieme um, používať dvojaký meter a nesmieme uh, rôzne pristupovať e, a e, brať za zodpovednosť tieto štáty, ktoré ešte uplatňujú trest smrti. A e, tohtoročná rezolúcia proti trestu smrti sa špeciálne zameriava na USA a chcem predstaviť jeden príkladný prípad Mumia Bučamara, ktorý už 21 rokov sedí v celé smrti, nie je bohatý, je to afroameričan a svojho času bol radikál a politicky zmyšľajú vedúci a píšuci novinár a e, jeho prípad e, poukazuje na e, nedostatok nedostatočné presadzovanie jeho práva počas trestného procesu a tu nás musím zasadiť o to, aby sme vyžadovali pre neho spravodlivý proces. Ďakujem. Ďakujem teraz európskych konzervatívcov a reformovaných, pán Karim Sajad. Eh, ďakujem, pani predsednička. Eh, hovorím teraz eh, v mene mojej skupiny, ale moje pripomienky sú moje osobné. Ja vítam túto debatu, pretože veľmi jasne ukazuje našu zaangažovanosť chrániť základné hodnoty našej únie. Minulý rok minimálne 714 ľudí bolo popravených. E, toto, e, a nie je tu zahrnutá Čína, pretože neposkytuje štatistiky. Mnohé, mnohé krajiny E, nemajú, neposkytujú spravodlivé procesy tým, e, ktorí sú odsúdení na trest smrti. Rozdiel medzi tými, ktorí majú trest smrti a ktorí ho používajú a medzi tými, ktoré ho majú, ale nepoužívajú, nie je až taký dramatický, ako by si človek mohol myslieť. E, štatistiky, ktoré som povedal na začiatku, nezahrňajú tých, ktorí čakajú teraz a ktorí ešte nevedia, aký bude ich osud. Mnohí z nich sú nevinní a e, bol im odopretý spravodlivý proces. Takže teraz, keď prebieha táto debata, e, je to pre nás veľmi osobná záležitosť. E, nie len pre nás, ktorí sme presvedčení o tom, že musí byť zrušený trest smrti, ale je to veľmi dôležité pre mnoho ľudí, ktorí čakajú, čo sa s nimi stane, aj pre ich príbuzných. Pre mnohí čakajú a Jednoducho bol im odopretý spravodlivý e, súdny proces. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za skupinu uh, e, GUE a NGL pán Songergaard na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Návrh, ktorý dnes ehm, máme v rozprave, ukazuje, že ehm, sme ehm, naplno sa postavili proti trestu smrti. Neexistuje žiadne ospravedlnenie toho, že štáty chladnokrvne a úmyselne odsudzujú ľudí na smrť samotný trest smrti je zločin, ale e, dnes e, je to ešte horšie, že odsudení e, dlhé roky čakajú a tým pádom je uplatnené trestu smrti vlastne aj mučením. A to znamená, že práve aj diktatúry, napríklad ako v Iráne, uplatňujú tento trest a mučenie je ešte horší zločin. Je tu hlas e, ľudí bez e, hlasu e, v roku 94 bol odsudený človek za vraždu policajta a odtedy sedí v celej smrti po procese, ktorý bol plný chyb a aj rasistických náznakov. A táto požiadavka pána Žamala e, je teraz dôležitá, aby sme ju použili ako konkrétny príklad e, konkrétneho človeka, o ktorého tu ide. A je veľmi dôležité, aby aj voči americkým orgánom Európska únia takto vystupovala, aj voči americkému prezidentovi a vyslovila tento problém. Toto je konkrétny problém a vznikol v USA a USA sú spojenci a partneri EÚ, ale v otázke trestu smrti neexistuje dvojaký meter a tu je e, jediné možné stanovisko bezpodmienečné nie voči trestu smrti. Ďakujem za skupina Európa Sloboda a Demokracia. Pán Bitoto na jednu minútu. Drahí kolegovia, všetci súhlasíme, že Európa musí použiť svoj politi- svoju politickú a morálnu váhu za zrušenie trestu smrti. Aby sme tu nezostali len pri abstraktných vyhláseniach, Európska únia musí použiť všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. Treba pripomenúť, že veľmi veľa serióznych krajín aplikuje trest smrti. A to sú krajiny, ktoré majú úzke e, zmluvy o obchodnej a ekonomickej spolupráci s Európskou úniou. Európska únia by im mala dať najavo, že pri podpisovaní týchto zmluv takisto by mali e, brať na vedomie a rešpektovať minimálne záruky v oblasti ľudských práv. Máme tu krajiny ako Čínu, Bangladeš, Jemen. E, mali by sme trvať na tom, aby sa zaviazali rešpektovať ľudskú dôstojnosť a dúfajme, že, bude, že sa nám podarí prejsť od slov k činom, čo, k čomu doteraz často nedochádzalo. Ďakujem a teraz za nezaradených pán aj 1,5 minúty. Vážená pani predsednička, drahí kolegovia, k 8. Medzinárodnému dňu boja proti trestu smrti myslím na všetkých, ktorí boli e, e, ktorí neboli ušetrení. 200 tisíc 000 nenarodených detí, pre Anu Žel, 29-ročnú ženu, ktorú pred niekoľkými týždňami jeden recidivista zavraždil šr- šrobovákom za starého muža, ktorého v januári e, muž zabil dýkov e, a pritom to bol muž, ktorý už v minulosti bol súdený za útoky nožov, za 600 zavraždených vo Francúzsku a tisíce tých, ktorí sú zavraždení vo svete, Marie Christine Odo, Loren Schmidt a ďalších. Ich jedinou chybou bolo, že jedného dňa skrížili cestu kriminálnikovi, ktorý má nádej, že bude oslobodený. E, prihováram sa za všetky obete Dutruja a ďalších, e, ktorí stratili navždy a definitívne život za smrť všetkých tých, ktorí v Madride zomreli na dôsledky slepého terorizmu. My neorganizujeme Svetový deň v obeti, ale organizujeme Svetový deň na ochranu katov, ktorí vraždia. Trest smrti nie je pre nie je zločin. On bráni obyvateľstvo proti zločincom a niekedy je to naozaj len jediný hlas, ktorý môže viesť k vykúpeniu. Ďakujem. Eh, Ďakujem a teraz dáme opäť slovo rade. Pán Šastel, dávam vám slovo. Vážená pani predsednička, poslanci, pani, a poslankyne. Ďakujem vám za vystúpenia, kde takmer jednomyselne e, ste posilnili naše kroky a ja konštatujem, že sa zhodujeme na tom, že Európska únia musí pripisovať veľký význam svojej činnosti za zrušenie trestu smrti. Ako som už povedal a opakujem to, vysoká predstaviteľka pani Ashton z toho urobila osobnú prioritu a ja dúfam, že s našimi partnermi sa nám podarí dosiahnuť uspokojujúce výsledky. Ako som už povedal, 65. valné zhromaždenie OSN e, pripraví rezolúciu, ktorá ešte posilní hnutie za svetové moratórium na výkon trestu smrti Vieme, že zrušenie trestu smrti je nevyhnutné na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv. Sme proti kapitálnemu trestu vo všetkých prípadov, opakujem vo vš- za všetkých okolností a e, dožadujeme sa celosvetového zrušenia trestu smrti. Závery sú jasné, nie je tu miesto pre zhovievavosť a preto využijeme všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii na splnenie tohto cieľa a dosiahnutie tohto cieľa. Ďakujem. Ďakujem. Dostali sme 5 návrhov uznesenia. E, ja teraz uzatváram rozpravu a hlasovať o tomto bude, bode budeme zajtra.